Um, colleagues. Milí kolegovia, navrhujem, aby sme začali, pretože máme trošku skos a práve mi povedali, že máme tlmočenie iba do štvrt na šesť, pretože tlmočníkov potrebujú pre rokovanie o rozpočte s, a, s radou a komisiou, čo je samozrejme veľmi dôležité, ale to znamená, že máme o dve hodiny menej ako bolo pôvodne plánované. Takže pani Alfano tu nie je. Chce ale ona doplniť bod do programu. Ide o regularizáciu e, imigrantov v Taliansku. Mal návrhujem, aby sme to vyriešili na budúcej schôdzi. Vidím, že všetci súhlasia, takže okamžite prejdeme k ďalšiemu bodu, jedine, že by ste mali nejaké iné návrhy. Kód, pani Alfano Hm, to sa bude riešiť na budúcom stretnutí koordinátorov, Myslím, že to je v pondelok. Čiže preberieme to v pondelok na stretnutí koordinátorov. To je v poriadku z mojej strany. Ak teda nikto nemá námietky, ale koordinátorov tu nemáme okrem vás, Takže keď tu nikto nie je, veci idú veľmi hladko a tým prídeme k bodu 3, implementácia posilnenej Vykonávanie posilnenej spolupráce v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku. Nedokázali sme dosiahnuť dohodu medzi členskými štátmi a potom sme prešli k e, postupu posilnenej spolupráce. Pani Gebhardt, ste tu v poriadku, takže dávam vám slovo okamžite. Ja, Dank, Frau Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pani predsedajúca, ďakujem pekne, že dnes môžeme diskutovať o tomto bode. Ide tu o dôležitú otázku, o ktorej musíme prijať rozhodnutie. Je to vlastne o každodenný život ľudí, ktorí sa chcú dať rozviesť a niekedy majú veľké problémy, či v súvislosti s tým, aby našli toho primeraného sudcu alebo, alebo to právo, ktoré platí. Máme čoraz viac zmiešaných manželstiev, zahraničných manželstiev Európa rastie v tomto aspekte a s tým súvisí aj, že ľudia sa chcú samozrejme niekedy rozviesť. Viacero rokov sa už snažíme dosiahnuť e, smernicu alebo presadiť z úpravu smernice, kde by sa riešili takéto otázky. Žiaľ, doteraz to nebolo možné, lebo mm, na Rade ministrov sa muselo rozhodovať jednohlasne a iste viete, že v zmysle európskeho práva podľa Lisabonskej zmluvy, je dôležité, aby ministri spravodlivosti rozhodli jednohlasne, čo zatiaľ nebolo možné. No a teraz tu prišla nová myšlienka, s ktorou súhlasil v júni Európsky parlament a síce i poprvýkrát v tejto oblasti sa využila posilnená spolupráca členských štátov. Toto je postup, ktorý my poslanci nemáme veľmi radi, alebo to znamená, že potom je to vlastne medzivládne riešenie. Ja som výboru odporúčala a potom plénom s tým súhlasilo, aby sme súhlasili v tomto prípade s takýmto postupom. Lebo koniec koncov potrebujeme riešenie problémov ľudí a preto nechceme z toho robiť nejakú inštitucionálnu otázku, nechceme o tom viesť spory. Preto sme v tomto prípade povedali, že áno, podporíme to. A mali sme tam aj zábezpeku zo strany rady, že Európsky parlament v rámci tých úvah bude do celého procesu zapojený, čo pre nás bolo veľmi dôležité. Potom ako rada prišla s tým návrhom a Európsky parlament a komisia s tým súhlas, a rada s tým súhlasili, predložila komisia určitý text a ja musím povedať, že som bola skutočne pozitívne prekvapená, alebo teda aspoň spravil to na mňa pozitívny dojem, keďže veľká väčšina toho, čo sme schválili v roku 2007-2008 v Európskom parlamente, tá veľká väčšina týchto vecí sa odzrkadlovala v tom aktuálnom dokumente Európskej komisie. všetkým, čo sa týka ochrany slabš, tých, tých slabších v rámci e, vzťahu, to bolo veľmi dôležité. Európska komisia to e, tam prevzala a ak sa nemýlim, tak je to aj otázka, na ktorú pozitívne reagovala Rada ministrov spravodlivosti. Takže toto je taká vec, kde vidíme, že to, čo sme vykonali v minulosti, to sa uznalo a je to vlastne v tých úvodných ustanoveniach 13 až 15, tam je to vidieť, tam je ukotvené, že súdcovia, respektíve orgány, ktoré musia príjmať rozhodnutia, musia dbať na to, aby obidvaja partnery boli informovaní o tom práve, ktoré sa využilo ako rozhodné. V tejto oblasti som vlastne nemusela potom prísť so žiadnymi dôležitými pozmeňujúcimi návrhmi. Ja som samozrejme prišla s pozmeňujúcimi návrhmi a tie sa viac menej týkajú iba takého objasnenia a snažím sa snažiť právnu istotu pre všetkým tu ide o postup alebo poradie rozhodného práva, respektíve tieto pozmeňujúce návrhy sa týkajú e, definície, čo je teda mm, miesto zvyčajného pobytu. Potom tu ide o nediskriminovanie. To je veľmi dôležité pri našej práci. To znamená, že z mojej strany ja som predložila iba 8 pozmiujúcich návrhov. Musím ale povedať, že tu máme istý problém a síce, že rada chce zrazu pracovať veľmi rýchlo, čo znamená, že musíme pracovať na našom výbore veľmi rýchlo. To no tak povedať zrýchlené konanie. Tu by som sa chcela poďakovať našim tieňovým spravodajcom za to, že s takýmto postupom súhlasia. A ja som najprv vypracovala pozmeňujúce návrhy po anglicky, aby v rámci stretnutia s tenými spravodajcami sme mohli diskutovať o tých obsahoch. Je to totiž tak, že lehota pre pozmeňujúce návrhy je iba do pozajtra a to práve preto, aby sme mohli hlasovať 29. novembra. Ide o to, že Výbor Júri, ktorý je gestorský výbor, hlasuje už 2. decembra. Ak chceme e, poskytnúť naše stanovisko, musíme postupovať veľmi rýchlo a preto bolo pre, bolo pre mňa veľmi nápomocné to, že ja som už v minulosti bola spravodajkňa Európskeho parlamentu pre tieto otázky, takže som nepotreboval tak veľa času na zapracovanie. Okrem toho bolo dobré to, že Európska komisia prevzala mnohé z toho, čo sme už Mm, vypracovať v minulosti. Chcela by som sa poďakovať aj nášmu sekretariátu, to je pre mňa veľmi dôležité, lebo vykonali skutočne výbornú prácu a som už zvedavá na to, čo kolegyne, kolegovia, tieňoví spravodajcovia, ako aj ďalší, ktorí sú tu, povedia. Ďakujem pekne. Um... Áno, ďakujem pekne. Chce niekto vystúpiť k tejto veci? Sledujeme túto agentu už dlho, pani Angelili. Takže požiadam všetkých kolegov. Nie je to celkom férve, pretože som sa vás e, nespýtala predtým, ale poprosím vás, aby ste boli veľmi struční. Máme naozaj veľmi málo času. A podľa mňa by nebolo férové, keby sme riešili posledný bod programu len v angličtine. Naozaj sa pokúsime e, skús, e, skúsiť, teda pokúsime sa skončiť do 14.6. Tak slovo má pani Angelili. Ďakujem, pani predsedajúca, budem veľmi stručná. Ďakujem spravodajkyni za jej prácu a úplne súhlasím s tým, čo povedala pokiaľ ide o pozitívne návrhy alebo návrhy, ktoré schvalujeme, tak ako to predstavuje výbora, čo sa týka ochrany tej najzraniteľnejšej stránky v súdnom spore a v partnerstve. Rada by som vás len informovala o dvoch úvahách alebo myšlienkach. Možno by bolo dobré viacej lepšie upresniť alebo viacej nástojiť na ochrane mladistvých Teda, keď je nejaký konflikt medzi manželskými partnermi a keď je tu možnosť, že dojde k buď k rozvodu alebo k právnej rozloke, samozrejme, že sú tam nejakí mladiství a v zmysle článku 24 charty základných e, ľudských práv treba brať do úvahy znenie tohto článku, ktorý je veľmi špecifický. Ďalšia poznámka. Možno by sme mali myslieť aj na to, že by sa malo spomenúť v texte tá možnosť, aby bolo možnosť odvolať sa alebo využiť mediáciu na riešenie otázok rozvodu a právnej rozluky, teda táto mediácia môže byť mierové riešenie, nekonfliktné riešenie Je to v zmysle smernice 52-2008, kde sa hovorí o mediácii v občianských a obchodných záležitostiach a kde sa aj uvažuje o možnosti mediácie v oblasti rodinného práva. Rada som vás, pardon, chcela som vás upozorniť na tieto dva body a dúfam, že spravodajkňa ich bude brať do úvahy každom prípade zašlem návrhy pozmeňujúcich návrhov k týmto témam. Pán Heman z Európskej komisie je tu. Alebo chcete prehovoriť, pani Keller? Najskôr teda pred ním. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem spravodajkyni. Mám otázku niečo, čo som nepochopila, možno, že vy alebo komisia by ste mi to mohli vysvetliť, prečo sa tu vylúčuje e, anulovanie manželstva, to ja celkom dobre nechápem. A potom k otázke majetku či vlastníctva bude tu návrh komisie v roku 2011, ale ja si myslím, že toto je úzko spojené s otázkom rozvodu, preto by bolo kľúčové a zásadné, aby sme vedeli aspoň hlavné línie tejto smernice, pokiaľ ide o majetok, aby sme vedeli, čo môžeme očakávať. Ďakujem. Nejakí ďalší kolegovia, ktorí si želajú e, vystúpiť? Nie, niekto z komisie v poriadku. Som tieňová spravodajky za moju skupinu, takže môžem povedať len, že podporujem vašu líniu, nebudeme predkladať pozmeňujúce návrhy, možno, že jeden alebo dva, ale len posilníme vašu iniciatívu a to nám ušetrí čas. Vrátime sa k spravodajke, Nejak má nejaké slova na záver, tak máte slovo. Ďakujem pekne. Otázka pridelenia starostlivosti, to sa rieši v rámci Brusel 3 alebo BIS, podľa toho, ako sa to označuje. A preto to nie je s tým priamo prepojení, preto to nie je s tým priamo prepojenie, ale je samozrejme možné v rámci mediácie riešiť, aby to bolo jasnejšie. To, čo povedala pani Angeli, ja plne súhlasím s tým, aby sme mm, takúto odvolávku zapracovali. E, ak predložíte príslušný podmienujúci návrh, tak neexistuje dôvod, prečo by sme to nemali podporiť. Práve keď ide rozvod, tak to je nutné myslieť na tých najslabších, to sú pre všetkým deti. A to som vlastne myslela tým, keď som povedala, že tu ide o ochranu tých slabších. Nemyslel som len toho slabšieho v rámci vzťaha, vzťahu, ale je tu vlastne aj o vyživovaciu povinnosť, o alimenty a tak ďalej. Preto je dôležité, aby sme tu mali takúto odvolávku. Mm, čo, ako úvodné ustanovenie to by bolo snáď dobré, ale neviem, či by sa to dalo zapracovať jednotlivých článkov, alebo to je niečo iné ako to, o čom tu rokujeme, ale v zásade tú myšlienku tam môžeme zapracovať a skutočne to vítam. Potom tá otázka pani Keller, to som úplne povedané nepochopila. Neviem, čo ste sa chceli dozvedieť, takže neviem vám to zodpovedať. Chcete znovu položiť vašu otázku, hovorí pani predsednička, alebo si to môžete vyriešiť bilaterálne? Tá otázka sa týkala toho, prečo anulovanie manželstva mm, sa tam nezapracovalo. Okay, this will be done bilaterally. Thank you. Dobre, tak to si vyriešite bilaterálne. Ďakujem pekne. Dostaneme sa k bodu číslo 4. A teraz by som chcela poprosiť všetkých spravodajcov a tí, či našich členov, ktorí chcú vystúpiť, ak teda chceme pre všetky body na programe, aby spravodajcovia hovorili maximálne na 3 minúty v rámci úvodnej prezentácie a potom ostatní naši členovia iba na jednu minútu. Uvidíme, ako to bude fungovať. Teraz tu máme posilne chemickej, biologickej, radiologickej jadrovej bezpečnosti v Európskej únii. Akčný plán EÚ v oblasti CBRN a, a spravodajkyňa je pani Gomeš. Chcela by som ešte povedať v predchádzajúcom bodu, že e, lehota pre pozmujúce návrhy je pozajtra, hlasovanie 29. pani Gomez. Um. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Správa, ktorú máte pred sebou, k nej patrí asi 123 pozmeňujúcich návrhov. Ja sama som predložila 41 z týchto 123 návrhov a tých 41 je výsledok mojich vlastných kontaktov s expertami, s agentúrami EÚ. A tiež je to výsledok verejného vypočutia v Portugalsku, to je pravdepodobne jedna z krajín, kde tie postupy alebo pravidlá sú také prísnejšie v tejto oblasti ochrany a prípravy a reakcie na jadrové, chemické, biologické alebo radiologické mm, útoky, ale eh, ani najhoršie to teda nie je, eh, pokiaľ ide o prípravu. A prekvapilo ma, keď som zistila, že eh, teda všetci experti a agentúry boli súčasťou tohto verejného vypočutia. A ja som bola prekvapená pozitívne, keď som zistila, že každý, všetci poznajú akčný plán ten bol prijatý rádou pred rokom a mal by byť implementovaný od júla. A všetky relevantné agentúry v Portugalsku veľmi dobre poznajú tento plán. Niektoré boli dokonca súčasťou vypracovania tohto akčného plánu a zároveň nikto to skutočne neimplementoval. A ja mm, si nemyslím, že sme na tom mm, najhoršie. Teda nie je to ten najhorší typický príklad spomedzi členských krajín v tomto ohľade. Vzhľadom na e, tú hrozbu, ktorej čelíme v tomto prípade, či už to bude výsledok nejakej prírodnej katastrofe, ako napríklad e, toxické katastrofy, alebo tá, ktorá sa stala nedávno v Maďarsku, alebo teroristické útoky. A nedávno sme toho boli svetkami. E, eh, tie balíky, ktoré boli zaslané, obsahovali chemické látky, ktoré mohli explodovať. Takže toto nie je <clears throat> situácia, keď riziko je nízke a naša krajina, naše krajiny sa musia pripraviť a úlohou komisie, úloha komisie je e, kľúčová, je potrebné posilniť regulačné kapacity komisie, aby sme mm, v členských krajinách e, dosiahli zvýšenú úroveň pripravenosti, teda musí sa navýšiť táto kapacita. Kľúčový záver, nebudem hovoriť o všetkom, ale jeden kľúčový záver, ktorý som si odniesla z verejného vypočutia, je ten, že potrebujeme národný orgán, ktorý bude zodpovedný za sklbenie všetkých ostatných, práce so všetkými ostatnými agentúrami, informačná služba, e, civilná ochrana a podobne. Čiže mm, ľudia v rozličných e, oblastiach môžu pracovať veľmi dobre, ale ak nebudú skoordinovaní, ak informácie nebudú obiehať, cirkulovať, tak to nebude fungovať. A ešte chcem poďakovať kolegom, ktorí predložili pozmenujúce návrhy. V podstate ich môžem akceptovať skoro všetky, pretože sú pridanou hodnotou pre túto správu a vôbec neprotirečia s tým, čo ja navrhujem. Dva body Mm, také nie je celkom konfliktné, ale mala som prvé stretnutie s tieňovými spravodajcami a teda identifikovali sme dve citlivé otázky. Ponúkla som dnes kompromisné znenie. Dúfam, že to bude prijaté, hoci môžeme to ešte vyladiť. Dúfam, že to nebude ťažké. Jediná vec, čiže tento kompro, toto kompromisné znenie sa týkalo toho, či má priemysel platiť alebo znášať náklady na, za náhradu nebezpečných látok, chemických látok inými látkami, keď je to technicky a vedecky možné. Vypracovala som znenie, ktoré nie je také radikálne ako pôvodné znenie a dúfam, že týmto sa um, vyriešia obavy kolegov. Ďakujem pekne. Hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu sa uskutoční 25. novembra na mimoriadnom stretnutí v Štrasburku Mám dve žiadosti o slovo. Pán Avaro, pán Brons a niekoľko ďalších. Takže pán Avaro. Prosím, držte sa minúty, alebo dodržte ten čas a buďte stručný. Ďakujem pekne pani predsedníčka. Hovorím uh, za pani Pixera, ktorá je e, tieňovou spravodajkyňou. E, bohužiaľ nemohla sa zúčastniť tohto stretnutia, takže v podstate budem hovoriť za ňu. K tejto agende som chcel zdôrazniť Cecilíne pozmienujúce návrhy a určite o tom Anna so Cecíliou o tom diskutovali. Uh, Musí to byť e, jasne zaangažované v súčasnej hladine rizika. Sú tu lekárske zdroje, materiály a tieto pozmeňujúce návrhy e, by mali znížiť e, riziko. Cecília tiež podporuje pozmeňujúci návrh e, kde sa jasne definuje úloha komisie. Chceme zabezpečiť, aby občianské práva neboli nejakým spôsobom porušené a keď sa budeme snažiť o bezpečnosť, ale som si istá, že keď Cecilia znovu preberie túto agentu, tak bude s vami rokovať o kompromisoch, e, teda s pani Anou Gomeš a teda toľko z mojej strany zatiaľ. Ďakujem pekne a teraz mám 5 žiadosti o slovo pán Bronci, ďalší. Ďakujem. Vidím tu potenciálny problém teroristov, ktorí zneužijú chemické, biologické, radiologické alebo jadrové zbrania, ale zatiaľ sú to len potenciálne hrozby. Komisia vo svojom dokumente uznáva, že tu boli značné ťažkosti, ktorými sme čelili takýmto teroristom, ale prekonali sme ich úspešne, teda tieto hrozby. Komisia a ostatní e, nepremeškajú príležitosť rozšíriť e, právomoci a zodpovednosť únie tým, že sa vytvoria nové orgány alebo existujúce dostávajú nové kompetencie. Spravodajkyňa je sklamaná, že rada oslabila záväzný charakter odporúčania a vyjadrila e, stanovisko, že by sa schopnosti alebo kapacity mali navýšiť v občianskej a vojenskej oblasti. Teroristická hrozba sa ťažko zorganizuje, ale spravodajkenia vyjadrila stanovisko, že tieto útoky predstavujú vážnu hrozbu na bezpečnosť ľudí. Podľa môjho názoru by sme mali reagovať na hrozby, ktoré sú potenciálne s členskými štátmi, s tým, že budeme zdieľať um, informácie, ale nechceme vytvárať nadnárodné uh, orgány, čo by bolo zámienkou na navyšovanie alebo koncentráciu moci a vynakladanie e, zbytočných prostriedkov. Pán Busut. Ďakujem pekne. Ja zastupujem našu tenevú spravodajkyňu. Ja by som najprv chcel pogratulovať spravodajkyni a chcel by som povedať, že my podporujeme prístup tejto oblasti, lebo my sme toho názoru, že čo sa týka bezpečnosti CBRN je skutočne dôležité, aby sme to mali celoeurópsky prístup. To znamená, že my zdieľame prístup v tejto oblasti. Povedal by som, taká rozsiahla, rozsiahla správa, je tam iba pár bodov, ktoré musíme ešte objasniť, aj malý počet pozmeňujúcich návrhov a vítame to, že spravodajkynia chce to riešiť eh, prostredníctvom kompromisy návrhov, ktoré dokážu podporiť všetky skupiny. Ďakujem pekne. Thank you very much. Um... Ďakujem. Ďakujem pekne a teda medzi tým pán, Dekl- pán minister Deklerk odišiel mení belgického predsedníctva, takže Máme ešte dvoch posledných rečníkov a potom okamžite prejdeme na ďalšiu tému, takže poprosím vás naozaj, aby ste boli struční pán Diaz de Mera a posledný bude pán Molder. Ja, ďakujem pani predsedajúca, ďakujem aj pánovi ministrovi za to, že je tu dnes medzi nami. Akčný plán CBRN má dve dimenzie. Jedna proti komu a jedna prečo, na čo. Proti komu proti teroristickým útokom, katastrofám, nehodám, prírodným katastrofám a pandémiám. A prečo? Aby sme mali prevenciu, aby sme detekovali, aby sme sa pripravili, aby sme odpovedali na akcie v týchto troch oblastiach. Predložil som 8 pozmenujúcich návrhov a na gratulujem vám k vašej práci, pretože je to veľmi rozsiahla práca a mojich 8 pozmenujúcich návrhov má za cieľ spolupracovať v realizácii tejto správy. Rád by som použil presnejšiu terminológiu, keď budeme špecifikovať, aké aktivity by sa mali chápať ako teroristické alebo tie, ktoré podporujú terorizmus a zabrániť duplicite v aktivitách a využívanie určitých produktov, predovšetkým chemických a tiež e, tie opatrenia, tak ako boli zadefinované v REACH, Dovolte mi, aby e, som trochu poprotestoval a náš čas postupujeme inej inštitúcii. A na záver, koordinácia v oblasti občianskej ochrany, ktorá je v kompetencii EÚ, hlavne v oblasti bezpečnosti. Takto nezabúdajme, že zabúda do kompetencie členských štátov. Pán Belder, nech sa páči. Thank you, uh, Chair. <clears throat> The heart of the matter for me is, uh, Ďakujem pekne. Pre mňa tu ide o to, a predložil som vlastne pozmeňujúce návrhy, je tu o to, aby, aby vlastne sa tu koordinovali protiteroristické aktivity. A komisia tu zdieľa určitú zodpovednosť a podľa môjho názoru parlament môže kontrolovať komisiu, práve preto by sa mali zamerať viac na tento aspekt ešte viac, ako bolo v tom návrhu komisie, lebo toto je vlastne to, kde parlament môže vykonávať svoju činnosť. Okay, that was... Dobre, pani spravodajkyňa, jednu minútu, nech sa páči. Áno, ja by som chcela reagovať na tie komentáre, ktoré prinesli kolegovia. V zásade tu nie je žiaden návrh na vytvorenie nového orgánu. Je tu návrh na to, aby komisia mala tú kompetenciu, aby mohli regulovať a koordinovať túto činnosť medzi členskými štátmi. Toto by malo zahrňať tak e, civilné ako aj vojenské inštitúcie. Tie vojenské, áno, tie majú určit, určité poznatky o CBRN útokoch a musíme si uvedomiť, že tamto riziko nie je rozhodne nízke. To poukazujú posledné príklady. Preto musíme investovať do tejto oblasti. Okrem toho musíme sa zamerať aj na demokratický dohľad zo strany tohoto parlamentu, musíme dohľadať nad e, komisiou a nad e, radou. Áno, a ešte pani predsedajúca, prepačte, ja musím odísť, ale chcel by som ešte povedať, že podporujem ten list, ktorý nám poslal Amnesty International. Dôležité je, aby tento výbor sa zaoberal týmito otázkami, riešil aj tie prelety Dobre, dobre, to je téma pre koordinátorov, ďakujem pekne všetkým za to, že ste boli takí disciplinovaní. Som sa v ďalšom bodu, to je sexuálne zneužívanie, sexuálne vykoresťovanie detí a detskej pornografie. Tu ide o zrušenie rámcového rozhodnutia 2004. Som veľmi rada, že tu môžeme privítať pána ministra spravodlivosti, ktorý k nám prišiel. Najprv dostane slovo spravodajkňa Anželi, nech sa páči. Grazie, prezidente. Ringra... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Samozrejme, ďakujem belgickému predsedníctvu a predovšetkým pánovi ministrovi Deklerkovi, ktorý prijal naše pozvanie, aby nás informovalo o prácach rady v oblasti smernice o boji proti zneužívaniu a sexuálnemu vykoristovaniu detí. Ja viem, že rada je v tejto otázke veľmi angažovaná, pretože je toho názoru, že je to priorita, že je to prioritárna, prioritárna téma a ja tiež viem, že je tam niekoľko kritických bodov, ktoré vychádzajú z rozdielov medzi právnymi systémami a jednotlivými mm, trestnými zákonníkmi v členských štátoch, ale vieme, že sa snažíme o hľadanie spoločného riešenia. V tejto úlohe zohráva svoju rolu aj Európsky parlament a sme presvedčení, že s pozitívnym príspevkom všetkých sa nám podarí dosiahnuť dobré výsledky. Očakávam dokonca vynikajúce výsledky. V Štrásburge som už predložila pracovný dokument e, za spolupra- v spolupráci s tieňovými spravodajcami. Budeme o tom e, podrobnejšie diskutovať aj budúci týždeň, aby sme správu predložili v januári, aby sa orientačne hlasovalo už začiatkom februára. Ešte raz ďakujem belgickému predsedníctvu a pánovi ministrovi, že dnes prišiel medzi nás a s očakávaním si vypočujem jeho vystúpenie. Pán minister má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení poslanci. Tento výbor v tomto výbore teda každý uznáva, že toto je prioritná otázka, hlavne pre belgické predsedníctvo. Snažíme sa dosiahnuť stanovisko v rade a ten najlepší um, možný spôsob uh, uh, ohľadom toho, aký to bude mať dopad na deti, teda toto sexuálne vykorisťovanie spôsob, akým to môže narušiť osobnosť, ako to poznačí deti na celý život. Myslím, že teda musíme urobiť maximum e, v boji proti e, tomuto e, zlu. Samozrejme je tu otázka vymáhania mnohé iniciatívy. Mám iniciatívu komisie, chcem im poďakovať za predloženie návrhov, ktoré sú určené na posilnenie všetkých opatrení v boji proti vykoristovaniu detí a my ich príjmame vo svetle našich skúseností s nástrojmi, ktoré máme a teda môžeme sa takýmto spôsobom spoliehať na naše skúsenosti. Chceli by sme teda ďalej diskutovať o tomto na stretnutí e, e rády v decembri. Mali sme už diskusie v rade v októbri. Mali sme zdlhavé diskusie o cieľoch. Zdá sa, že toto je také priamočiare na prvý pohľad, ale technicky a právne je to ťažké eh, vziať do úvahy všetky právne systémy členských krajín a dospieť eh, spoločnému stanovisku. My ale chceme harmonizovať definície, a tiež úroveň e, trestov, pretože máme 17 rozličných priestupkov, eh, odlišujú sa svojim charakterom a eh, stupňom. Je to teda veľmi ambiciozne a veľmi komplexné ako text, ale podľa mňa to tam musí takto byť. Všetky texty sú založené na aký rámcový uh, rámcové rozhodnutie z roku 2003, Rada Európy 2007, dohovor Lanzaroty, všetky tieto e, sú stavebné kamene pre novú prácu. No a posledný dôvod, prečo toto musíme riešiť, je to, že máme nové technológie, musíme brať do úvahy skúsenosti s novými technológiami a tiež vziať do úvahy kultúrne a právne rozdiely medzi rozličnými krajinami. O čom to celé teda je? Chceme konečné rozhodnutie do decembra, tak aby naši maďarskí kolegovia mohli pokračovať na začiatku budúceho roka, keď teda budú predsedať. Čiže sú tu dve strany diskusie a ja by som chcela a, a, chcel teda na začiatok povedať, je tu článok od 1 po 13 Rada o tom hovorila v októbri a druhá časť diskusie sa nás čaká v decembri. Čiže ak by som to mohol stručne zhrnúť, v prvej časti diskusie sme hovorili o troch bodoch. E, tie sa týkajú návrhu komisie a rada e, chce presadiť určité zmeny ohľadom sankcií, chcú vyššie sankcie, ale my chceme maximálnu koherentnosť s ostatnými druhmi trestov a pri niektorých prístupkov eh, rada zavádza rozlišovanie v závislosti od toho, či detská obeď e, dosiahla e, plnoletosť alebo nie. A druhý bod, o ktorom sme hovorili v októbri, sa týkal rozsahu pôsobnosti, vylučujúc určité formy správania sa, teda čo možno považovať za sexuálne vykorisťovanie detí alebo teda priateľov detí, čo možno považovať za normálne a rozlišnosť alebo tá odlišnosť spočíva v tom, že my nechceme <clears throat> začať nejaký pohon na, na deti rovnakého veku. Článok 13 sa zmení a doplní tak, aby e, obete, ktoré sú maloleté, neboli trestané. Aby neboli vyšetrované, pretože oni sú vlastne obete. Chceli sme to, e, toto trošku zmeniť vo svetle zákona o pornografii a prostitúcii, ale toto je koncept, ktorý sa týka detských obetí. To bol dôležitý bod. O tom sme hovorili teda v októbri, o tej prvej sérii článkov a v decembri budeme hovoriť o druhej sérii článkov, ktoré sa týkajú skôr procedurálnych otázok, ochrany obetí, prevencie chceme mať e, diskusie o takom globálnom hľadisku. Komisia prijímala skôr taký holistický prístup a my dúfame, že takýmto spôsobom môžeme adekvátne pokryť aj prevenciu. Ďalšie tri aspekty diskusie, ktorá stále prebieha, o ktorých by som vám mohol niečo povedať. E, je to pozícia rady. Chcela by, chcel by som vysvetliť, aké sú tie tri základné body, a aká prípravná práca prebehla. Takže článok 10, ten sa týka zákazu vykonávania činnosti s deťmi, ktoré teda niekto, kto bol potrestaný za sexuálne vykoristovanie, či takáto osoba môže vykonávať profesionálnu činnosť a akým spôsobom e, sa to vyrieši, akým spôsobom to bude zorganizované. Myslíme si, že e, tu musíme vytvoriť jasný princíp. Každá krajina má svoju vlastnú zodpovednosť, ale otázkou je, komunitárny nástroj, ako by sa toto zorganizovalo horizontálne komisiou princíp vzájomných zákazov a uznanie rozsudkov a trestov v iných krajinách. Teda takýmto spôsobom by sme chceli zabezpečiť, že odsudená osoba ehm, nemôže len tak ľahko odísť do druhého štátu a vykonávať činnosti, ktoré sú spojené s deťmi princíp e, nového nástroja, či by teda sa mal vytvoriť alebo nie, to všetko je ešte predmetom diskusie. Potrebujeme tiež určiť alebo zabezpečiť disponibilné informácie, tak aby e, ľudia adekvátne mohli vyhodnotiť profesionálne pôsobenie e, dotknutých osôb. To je prvý bod. Druhý bod. Ako efektívne bojovať proti sexuálnej turistike, inými slovami. Aké právne nástroje tu možno uplatňovať. E, rada berie do úvahy nielen právne systémy členských krajín. Musíme nájsť efektívny spôsob, ako zabrániť takýmto sexuálnym činnostiam, aby e, nepokračovala sexuálna turistika. Musíme teda o tom diskutovať ďalej. A tretí bod. Mm, zablokovanie určitých webových stránok. To vás zrejme prekvapí, že ešte stále o tom musíme hovoriť, ale ide o detskú pornografiu na webových stránkach. Ako to zablokovať? Členské štáty majú rozličné stanoviská. Je to citlivá otázka a určite potrebujeme o tom ďalej hovoriť. Na záver dúfame, že tempo našej práce bude zachované. Vyriešili sme prvú polovicu v októbri a druhá polovica je teda na predmete rokovaní v decembri urobíme maximum preto, aby sme dosiahli ďalší pokrok a ja dúfam, že v trialogu a v našich diskusiách s parlamentom a s komisiou sa nám podarí dospieť k spoločnému výsledku. Je to ambiciózny projekt, musíme zabezpečiť jeho koherentnosť a efektívnosť, aby sme dosiahli efektívny právny nástroj a pokročili v tejto oblasti. Ďakujem za príležitosť prehovoriť a prezentovať tú, túto agentu. Ďakujem pekne za tento úvod. Mám tu viacej rečníkov na zozname. Musím vás poprosiť, aby ste boli veľmi struční, lebo už meškáme za tým pôvodným časovým plánom. A ešte horšie je to, že vlastne nestíhame ani ten prísnejší časový plán. Takže myslíte prosím vás aj na ďalších kolegov, buďte solidárni, buďte struční, Najprv pani, pán Alvaro a potom pán Brons. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne belgickému predsedníctvu za túto prezentáciu, ďakujem aj pekne pani Angeli za odvedenú prácu. Ja teraz hovorím opätovne v pani Wikström, ako aj ďalších našich členov, ktorých, ktorých zaujíma táto téma ja ako nemecký občan musím povedať, že takúto diskusiu sme mali vlastne už pred rokom. Vlastne celý rok sme diskutovali o týchto témach, takže dovolte, aby som sa teraz sústredil na, jednu, na jeden aspekt. Ide tu o otázku výmazu alebo blokovania, sú tu ale aj ďalšie kontroverzné veci. Musím sa zamerať na tento aspekt. Výbor pre kultúru už hlasoval, poskytol svoje stanovisko a oni vlastne chceli požiadať o zrušenie internetových stránok, ktoré mm, podporujú zneužívanie a vykoristovanie detí. Tu oni vychádzajú z tohoto materiálu, ktorý je zavádzajúci a je to vlastne najhoršia forma zneužívania detí. Ide o to, aby tieto webové stránky boli blokované alebo vymazané, zrušené, neviem, či toto cesto by sme mali z Európskej únie, čo by sme mali spraviť, aby sme požiadali členské štáty, aby vykonali e, efektívne opatrenia, aby riešili situáciu. Blokovanie nie je veľmi efektívny krok. Detská pornografia existuje napriek tomu, že o tejto téme disk- diskutujeme dlho. Dovolte, aby som ešte dal dve vety. Dánska polícia mala určitú významnú prezentáciu. Tá sa uskutočila v nemeckom Bundestagu a bola to určitá žiadosť, aby sa požiadalo USA a Rusko, aby stiahli určité stránky z internetu. Zatiaľ to neviedlo, neviedlo k žiadnym konkrétnym krokom. Tieto štáty sa zdráhajú. Chcel by som spýtať predsedníctva, koľko členských štátov bolo za takýto prístup, aby členské štáty sa mohli rozhodnúť, či teda chcú blokovať alebo vymazať takúto stránku. a Tu sme sa spýtať spravodajky, či súhlasí s takýmto postupom. Aj predsednička, poprosím o disciplínu, lebo ináč ostatní rečníci nebudú mať čas. Nie je to moja chyba, že máme veľmi málo času v dispozícii, takže ak všetci sa budeme snažiť, tak potom to môžeme zvládnuť v stanovenom čase. Teraz pán Bronz, nech sa páči. Ak si spomínam, tak v začiatku októbra sme mali vypočutie. Žiaľ, bolo tam málo prítomných. Bol tam zástupca jednej organizácie, ktorá sa zaoberá prácou s obeťami a oni sa tiež bránili tej myšlienky, aby sa blokovali tie stránky, ktoré, ktoré e, podporujú e, detskú pornografiu. Blokovanie bolo by také kozmetické opatrenie tento človek e, aj odmietal e, termín detskej pornografie, lebo je to zavádzajúce. Potom na záver tam bol aj jeden zástupca ďalšej organizácie, ktorý osvetlil jeden aspekt, ktorým dovtedy nebol známy a hovoril, že niekedy to funguje tak, že niektoré takéto kriminálne kruhy vlastne prepoja svoju stránku s úplne legálnou stránkou. Napríklad chcete si pozrieť stránku nejakej povedzme, pekárne a, a vôbec netušíte, že na túto stránku sa napojili, e, napojila nejaká iná stránka. Takže toto je veľmi dôležitá otázka pre poskytovateľov internetového prepojenia. Ďakujem pekne a teraz pán Albrecht. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja nechcem teraz hovoriť nejako o obsahu, skôr sa zamerám na e, postup a síce to blokovanie. Podľa môjho názoru toto nie je len e, sporná vec hľadiska právneho a právnej tradície. Je to politicky citlivá otázka, či chceme zaviesť blokovanie popri výmaze z stránky alebo pred výmazom stránky. Chcel by som poukázať na to, že to zrušenie výmaz stránky očividne nefunguje, lebo spolupráca so štátmi, kde je najviac týchto stránok vedený ako v USA, tá spolupráca nefunguje. Na rade a v parlamente sa síce na tom pracuje, ale pravdepodobne sa to nepodarí vyriešiť. Chcel by som ešte povedať jednu vec. Prednedávnom sa uskutočnil, e, e, bol problém s určitou stránkou, ktorá sa volala Zastavte detskú pornografiu. To, to bola organizácia, ktorá bojovala proti detskej pornografii. Táto stránka bola blokovaná v Holandsku, potom túto stránku upravili, bola opätovne blokovaná. Takže vidíme, ako funguje to blokovanie je to politicky veľmi pochybné, keď vidíme, ako to celé prebieha. Ďakujem pekne a teraz pán Mulder. Ďakujem pekne, pani predsedajúcu. Pani predsedajúca, veľmi stručná otázka na pána ministra. Mm, zásadná otázka, je to je otázka premlčacej lehoty. E, dá sa k tomu nejak vyriešiť. Ďakujem za stručnosť. Hlási sa ešte niekto? Nech sa páči pani Sipo. Ja, Dank. Die deutsche Debatte... Ďakujem pekne. Diskusia v Nemecku sa zamerala na blokovanie a výmaz. Ja by som o tomto teraz nechcel hovoriť. Myslím si, že doterajšie vystúpenia v diskusii poukázali, koľko je tu ďalších dôležitých aspektov v rámci e, tejto oblasti, kde ide o predchádzaniu e, zneužívaniu detí, čo je podstatne dôležitejšie. Ide tu teda o smernicu, ktorá sa zaoberá občianskoprávnymi ako aj trestnoprávnymi otázkami. Ide tu aj o ochranu obetí, iba šťastí. A myslím si, že v tejto oblasti by sme mali ešte zapracovať viacero bodov do tejto smernice. O tom by sme mali viac diskutovať, preto je mi veľmi ľúto, že doteraz sa uskutočnilo iba jedno stretnutie právodajcov, aj to už bolo dávnejšie. Dalo by sa povedať, že tá smernica nie je konzistentná. V článku 3.2 je určitá definícia, potom v ďalších článkoch je to zadefinované ináč. V článku 3 definujeme e, tresty pre deti, ktoré ešte nedosiahli trestnoprávnu zodpovednosť. Potom v ďalšom článku je to zadefinované, ako pre, čo to sa týka všetkých osôb. Takže dôležité je tieto otázky doladiť, potom sú otázky e, určitých činností. Viem, že diskusie prebehli aj na viacerých grémiách. Dôležité je diskutovať aj tu v parlamente. A ďakujem pekne. Okay, thank you very much. Any other colleagues? Všetko ďakujem pekne. Ďakujem. Mám ešte ja dve krátke otázky. Poprvé, Položila som úsnu otázku, či Európska komisia pri vyhodnocovaní protiteroristických aktivít, keď zistila, že je neefektívne blokovať web stránky, prečo teraz Európska komisia rada túto cestu volia. A druhá otázka, prečo sa viacej nezdôrazňuje prevencia, keď tvrdíte, že 80 prípadov sa odohráva doma alebo na školách s osobami, kde už existuje nejaké puto dôvery, takže nemali by sme skôr obraňovať e, deti. Nech sa páči, máte slovo, pán minister. Ďakujem, pani predsedajúca, hovorí pán minister Declerc stručne. Téma internet, o tom sa teraz diskutuje a ja viem, a vidíme to aj dnes, že je to veľmi citlivá téma, prebieha intenzívna diskusia, rovnako ako v Nemecku. Je tu aj otázka účinnosti tohto opatrenia. Nemusíme intenzívne o niečom diskutovať, keď budeme vedieť, že niečo je možné technicky veľmi jednoducho obísť alebo inak zaktivovať. Takže musíme nájsť dobrú rovnováhu medzi tým, čo je možné a čo je efektívne pri používaní celého nástroja. Ja k tomu teda dnes už nič nedodám, pretože e, diskusia prebieha aj v rade a teda necháme tomu priestor, ako to vyzrie do toho decembra. Po druhé, pokiaľ ide o tú e, premočaciu lehotu, tomu sa tiež ešte nič nepovedalo, intenzívna diskusia neprebehla. Mne je jasné, že je to veľmi citlivá téma. Aj v Belgicku prebieha veľmi intenzívna diskusia, napríklad v súvislosti s prípadmi zneužívania neplnoletých v prostredí cirkve. A tam jasne sa dostáva na povrch ten, ten pocit nespravod- nespravodlivosti. Nie je predsa možné, že e, sa nemôže nič robiť proti prípadom, ktoré sú síce správneho hľadiska premlčané, ale aj tak vieme, že je to problém, ktorý je vo viacerých členských štátoch EÚ, ale v každom prípade treba konať. Samozrejme, treba zvorazňovať viacej prevenciu, ale mňa skôr zaujíma ten postoj otvorenosti k vzťahom a založeným na dôvere. Myslím, že už sme toho zažili veľa pedofíliu, zneužívanie detí v rôznych formách. V Belgicku sme sa s tým stretli a určite si sa objavia aj nové formy, nové fenomény, napríklad v rodinách kde existuje určité puto dôvery. Takže my sa musíme sústrediť na to, aby sme posilnili prevenciu napríklad nejaké tie kontaktné miesta alebo prostredníctvom pedagogickej podpory, aby bola väčšia spolupráca všetkých aktérov, aby boli všetci pozornejší, aby intenzívnejšie zaobchádzali s indiciami na sexuálne zneužívanie. Definitívne k týmto témam nemôžem nič povedať, pretože sú to práve tie témy, ktoré sa aktuálne e, diskutujú. To, čo ste tu predniesli, samozrejme zohľadním na decembrovej rade a ja dúfam, že e, sa dopracujeme k pozitívnemu záveru. Ja vidím, že aj vy sa týmto témam veľmi intenzívne venujete a dúfam, že v januári budete môcť vypracovať jasné uznesenie v tejto problematike, aby sme tému počas maďarského predsedníctva čo najskôr uzavreli? Pravodajkynia nepovedala, že by chcela urobiť nejaké záverečné pripomienky. Nie je dobre, takže ďakujem, pán minister, za to, že ste prišli. Okay, us... Dobre kolegovia, takže dostávame sa k bodu 6 programu a ospravedlňujem sa za to, že na vás tak tlačím, ale nemám inú možnosť. Rozšírenie pôsobnosti smernice 2003-109 ES na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu. Je, spravodajca je Claude Moraes a ten nás e, poinformuje o druhom trialogu, ktorý sa uskutočnil 9. novembra. Slovo má pán Moráz. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som veľmi vďačný za ten e, prísny časový harmonogram, pretože potrebujeme tlmočenie a teda ďakujem, že veci takto urychľujete. Situácia v tomto záverečnom trialogu bola veľmi pozitívna. Dosiahli sme to, že tu bola dohoda v otázke jednoty, rodiny, otázok integrácie, takisto aj otázky vylúčenia a som preto veľmi e, vďačný všetkým štyrom tieňovým spravodajcom. Nie sú tu, ale veľmi e, to podporili, boli veľmi užitoční v tomto procese a preto sme dosiahli. Dúfame, že to bol teda konečný trialog s dvomi kľúčovými vecami, ktoré ešte musíme vyriešiť. Jedna z nich sa týka toho e, celé obdobie e, prihlášky e, na to, aby človek dosiahol trvalý pobyt, aby sme teda mm, boli schopní dosiahliť kompromis 18 mesiacov v Rade a komisii a teda znovu som veľmi vďačný Rade a komisii za pomoc v dosiahnutí tohto kompromisu. No a po druhé, téma, ktorá sa e, netýka len nášho výboru alebo tejto správy, ale je to taká prierezová celoparlamentná téma, je to korelačná tabulka a my mm, sme mm, mali o tejto otázke dlhé ehm, a, náročné diskusie a komisia možno sa k tomu bude chcieť ešte vyjadriť, ale mala pocit, že v tomto osobitnom prípade uh, boli schopní urobiť výnimku, nevynímajúc tú skutočnosť, že zo strany parlamentu tu nie je snaha o nejaký ústupok, ale chceme mať korelačnú tabuľku k zásadným správam, aby sa zabezpečilo primerané transponovanie a kvalita transponovania legislatívy. Toto je aj naďalej pre parlament dôležitá téma. ale ja som veľmi vďačný, keď sme prechádzali tie záverečné témy, že sme dosiahli kompromisy, dohody, ktoré samozrejme potrebujeme. Okay, I have, uh, one request. Dobre, mám jednu žiadosť o slovo Alexandra Alvaro. Thank you very much. Ďakujem pekne. Uh, už som uh, hrozil, že sa budem hlásiť o slovo, ale som veľmi rád, že môžem hovoriť znovu za Ceciliu Wikström, ktorá je naša tieňová spravodajkynia k tejto téme. Uh, a v jej mene rád hovorím, že toto je výborný úspech, e, dohoda medzi tromi inštitúciami, e, jedna sa týkala azylu a je to teda jasné posolstvo, že veci napredujú a dúfajme, že napredujeme, budeme napredovať v iných témach. Cecilia zároveň ľutuje, že e, parlament je rok pozadu, krok pozadu, pokiaľ ide o korelačnú tabulku a stanovisko rady v mnohých ohľadoch je zdrojom obav a ten odložený e, azyl e, je proste takého charakteru, že to nie je uspokojivé. Európsky parlament a komisia sú teda krok e, vzadu a dúfame, že rada bude iniciatívnejšia v ostatných témach a to najdôležitejšie. Cecilia chce poďakovať Klodovi Moraesovi, ktorý takým výborným spôsobom túto tému zvládol. Ďakujem pekne. Chce sa niekto ďalší vyjadriť alebo komentovať? Nie. Je tu niekto z Európskej komisie, kto chce e, zasiahnuť v tejto veci? Niekto? Áno, kde? Tak, nech sa páči. Pani Gán, máte slovo. Oui, merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsedajúca. Zareagujem na to, čo sa práve povedalo a ďakujem tiež spravodajcovi pánovi Moraešovi aby som objasnila stanovisko Európskej komisie ku korelačným tabulkám. Je tiež pravda, že táto téma je pre komisiu veľmi dôležitá a preto e, sme sa rozhodli urobiť krok vzad k tejto téme a to celkom výnimočne, aby sme vyslali pozitívny signál spusteniu schválenia niektorých e, nástrojov azylového balíčka, ale samozrejme ľutujeme stanovisko rady e, k tomuto bodu a želáme si aj s ďalšími inštitúciami naďalej viesť dialog k tejto téme a urobíme aj vyhlásenie k tejto otázke. Ďakujem pekne, Klód. Áno, myslím si, že Alexander eh, aj eh, k nášmu kolegovi eh, chcem povedať to, že my aj naďalej sa držíme nášho stanoviska k korelačnej tabulke a po druhé, že principiálne rozhodnutie komisie bolo spojené s uh, tým, aby e, ten azylový balíček napredoval. To je dôležitý signál, keďže sme dosiahli aj niektoré dôležité etapy, pokiaľ ide o tento azylový balíček. Takže posúvame sa dopredu. Ďakujem. Sorry, I was uh, distracted. Aha, prepáč, som sa nesústredila teraz chvíľku. Dobre, stavím sa mať prehľad nad tým, kde sa nachádzame, ako budeme ďalej postupovať. Teraz sa dostávame k tomu, že sme vlastne ukončili bod 6 a ešte máme 5 bodov na našom programe. Chcela by som navrhnúť, aby posledný bod, ktorý sa týka smernice o nediskriminovaní, sa presunie na najbližšiu schôdzu. Potom mám hodinu na to, aby sme sa zabrali 4 bodmi. Dve z nich sa týkajú prezentácie Európskeho dozorného úradníka, potom ide o Európske stredisko pre monitorovanie droga a drogovej závislosti. To by sa malo začať o 16.30. Nemyslím si, že za 15 minút zvládneme dve správy. Aj keď sa samozrejme budeme snažiť, ďalší bod na programe sú minimálne ustanovenia pre oprávnenia a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osobe štátneho občianstva ako osôb pod medzinárodnou ochranou a obsah poskytovanej ochrany prepracované senie spravodajkynia Jean Lambert Dávam slovo, vy nám poviete všetko, čo je dôležité. Ďakujem pekne. Čo sa týka tejto témy, pod, mali sme minulý týždeň veľké stretnutie s tieňovými spravodajcami, posudzovali sme pozmeňujúce návrhy, alebo samozrejme diskutovať o 100 pozmeňujúcich návrhoch bolo veľmi zložité, teda ako dnes po obede. Je tu, je tu o prepracovanie smernici, smernice. Ide tu o ďalšie programy ako štokholmský hákský program, potom tu ide aj o výsledky francúzskej a nemeckej vlády, ktoré chcú mať viac zosúladenú legislatívu v, rám, v rámci tých krokov, ktoré, ktoré sa vykonali v septembri. Ja som tu vypracovala správu z vlastnej iniciatívy, ktorá sa týka prepracovaného znenia. Ide tu o pozmeňujúce návrhy teraz, ktoré boli predložené, bolo, ako som spomínal, vyše 100. My sme dúfali, že nám podarí dosiahnuť zhodu a že vlastne využijeme prítomnosť belgického predsedníctva, že budeme môcť diskutovať o týchto témach. No ale tých pozmeňujúcich návrhov bolo veľa a jednoducho aj to, že mnohé išli úplne iným smerom ako to, čo pôvodne navrhla komisia alebo ja, znamená, to by znamenalo, že by sme potrebovali veľmi veľa času, nebolo im možné dodržať stanovený harmonogram. Všetky politické skupiny a teneví spravodajcovia, ktorí, ktorí si chceli preštudovať pozmeňujúce návrhy a ich dopady, dospeli k tomu, že dôležité je dôležité zosúľadiť ten systém. Hlasovanie bude niekedy koncom novembra na našom výbore. Ja teraz mám taký pocit, že asi to nebude možné, lebo politické skupiny nemajú dostatok času. Ja si myslím, že naši členovia by uprednostnili, keby sme nehlasovali. Bolo možné potom to riešiť ešte niekedy v decembri, aby sa to stihlo ešte pred poslednou plnárkou v tomto roku. Hlasovanie na výbore by potom možno mohlo byť niekedy budúci rok počas maďarského predsedníctva, ktoré má záujem o túto tému. Dovolte, aby som povedala niečo k tým pozmeňujúcim návrhom ako takým. Bol tu vysoký počet pozmeňujúcich návrhov, ktoré prekročili rámec prepracovaného znenia. A ja mám pocit, že Dôležité je, aby sme sa samozrejme snažili eh, vykonať krok na našej strane. Dôležité je, aby aj komisia spolupracovala, aby zaujala určité stanovisko k tým, eh, s tým pozmeňujúcim návrhom, ktoré prekračujú rámec prepracovaného znenia. Sú tu ešte viacej otázky, ktoré sa týkajú napríklad aj samotného názvu potom tu ide aj určité kategórie, ide tu určitú formuláciu humanitárnej ochrany, čo je špecifická kategória v rámci štatútu utečenca. Samozrejme, mohla by som hovoriť veľmi dlho o jednotlivých oblastiach, a jednotlivých témach, ale chápem vás, pani predsedajúca, že máme málo času. Ja by som chcela postupovať tak, že pripravím vlastne krátky dokument, krátku analýzu pozmeňujúcich návrhov pre našich členov, aby ste mali všetci prehľad o tom, o čo ide v tých pozmeňujúcich návrhoch, lebo nie je možné si samozrejme prečítať všetkých 100 pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem pekne. Máme tu jednu žiadosť o vystúpenie v rámci diskusie. Vlastne dvaja sú to. Traja. Ak by sa odložilo hlasovanie napríklad do januára, tak či tak, iste bolo možné nájsť čas pre ďalšiu diskusiu na nejakom budúcom zasadaní. Teraz má slovo pán Alvaro. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Som veľmi rád, že hovorím teraz v mene pani Hirš, ktorá je našim tieňom spravodajcom a žiaľ tiež nemohla dnes prísť. A v jej mene by som sa chcel poďakovať za dobrú spoluprácu s spravodajkyňou keďže ste vraveli, že bude niekedy teda čas na diskusiu, iba tak heslovite. Dôležité, aby tu bola jednotná definícia. Dôležité je, aby sme zosúladili všetky smernice, ktoré sa týkajú rodinných otázok. Dôležité je tu aj riešenie otázky štatútu utečenca. Myslím si, že určite bude ďalšia diskusia so spravodajkyňou a určite vás bude zaujímať stanovisko pani Hirš. chcem byť teraz už iba stručný. Dôležité je zohľadniť aj to, že mali sme diskutovať o tom, či malo význam otvoriť trh práce pre utečencov, či by mali lepšie možnosti a integráciu. A pevne verím, že sa na najbližšie schody nájde čas pre diskusiu. Ďakujem pekne, ste boli teraz taký stručný, pani Holmajer. Pani predsednička, kolegyne, kolegovia, A ja budem veľmi stručná aby sme tu nemali problémy s časom. Chcela by som sa poďakovať aj ja pani spravodajkyni aj za to stretnutie, ktoré sme s ňou mali ako so spravodajkyňou. Zabrali ste sa našimi otázkami, poskyt, zabrali sa otázkami, kde boli nutné ešte niektoré veci objasniť. Išlo tu o otázky právneho štátu, alebo kde išlo o rozlišovanie o utečencov a iných chránených osôb. A teraz sa to posunulo trošku ďalej. Pevne verím, že budú ďalšie stretnutia, kde budeme môcť diskutovať, objasňovať jednotlivé otázky. Ešte by som chcela teraz spomenúť jednu otázku. Ten sa týka pozmeňujúceho návrhu pani Guillaume. Je to návrh 34. A Ja by som sa chcela spýtať, socialistické skupiny, ako to mysleli, že v budúcnosti príslušníci tretich štátov alebo osob, osoby bez štátnej príslušnosti, ako, ako bola teda podľa vás tá definícia? Ako by to bolo v rámci štátu EÚ? To by znamenalo, že ak niekto je občanom EÚ, napríklad nejaký rumunský občan mohol potom prísť žiadosťou v Francúzsku, prosím vás stručnosť, áno, áno, snažím sa, iba som chcela načrtnúť túto otázku, chcela som položiť socialistom. Chcela som vedieť, čo je vlastne za týmto návrhom, aký dôvod a či by ste to mohli objasniť. Ďakujem. Áno, ďakujem pekne. Uvedomujem si, že som naozaj tvrdá, ale adresujte vaše sťažnosti kabinetu predsedu, ktorý nám uprel skoro dve hodiny tlmočenia. Vidíme, že už mm, teda nemôžeme prebrať všetky body programy. Môžeme pokračovať aj po štvrť na šesť, ale bez tlmočenia, ale garantujem vám, že veľa ľudí sa bude aj na toto sťažovať. Jednoducho to musíme zvládnuť v krátkom čase, pani Romelo López. Ďakujem. A ja by som poďakovala Jean Lambert Tovej za jej prácu na pozmeňujúcich návrhov a tento text, ktorým je pozmenením, doplnením a teším sa, že nakoniec došlo k zblíženiu názorov, pretože to, čo je dôležité v tejto smernici, aby sme mali čo najväčšiu zhodu Nemôžem odpovedať na pozmenujúci návrh Silvy Guillaume. Ona požiadala o tento pozmenujúci návrh, ale je to pravda, že ide o text. Tento dôvod je tu už e, dlho. Hm, túto žiadosť predložili NGOčky. Ja neviem teda presnejšie ten právny základ, aký je bolo by potrebné preštudovať tento pozmenujúci zoznam. Ale ako správne povedala Jean Lambert, treba túto tému viacej prediskutovať. Ďakujem teraz na minútu pán Jakolino má slovo. Ďakujem veľmi stručne. Veľmi pozorne som si vypočul to, čo e, povedala spravodajkyňa aj predrečníci. A mám pocit, že rozhodujúcou pasážou súvisí so spoločnosťou. Niektorí povedali, že tam nie sú jasné prísne ovorenia, že tam nie sú podmienky, e, ktoré by zadefinovali výhody tohto návrhu a že sú tam nejaké rizika vytvoriť e, témy, ktoré by nemohli byť zadefinované pre členské štáty. Napríklad pri ochrane mladistvých potrebujeme presnejšiu definíciu a keď hovoríme o štatúte alebo podmienkách, tak samozrejme okrem všetkých tých, ktorí e, budú požívať tieto možnosti, tak akým spôsobom vlastne to treba jasnejšie, jasnejšie zadefinovať. Ďakujem Pán Tavares, posledný na zozname. Uh, Ďakujem. Chcel by som len poďakovať Jean a predložili sme niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Jeden z nich sa týka uh, prináležania k uh, nejaké prenasledovania aj etnickej menšine kde ľudia môžu byť postihovaní, pretože patria k tejto skupine, alebo, preto, alebo sú prenasledovaní, pretože k nej patria. To sa stalo už veľakrát. Ľudia sú prenasledovaní a odsudzovaní, pretože patria k etnickej menšine alebo susedia s ňou. Môže to teda byť problémom, keď pôjdu do Európy, a ich štatút tým bude ovplyvnený. Povie sa, že boli ste postihnutí, pretože postihovaní, trestne teda, pretože patríte k tejto menšine. Snažíme sa vytvoriť pozmenujúci návrh, kde obe situácie budú zvážené, pretože e, postihovanie ľudí v domovskej krajine mm, mm, je rovnako teda závažné v oboch prípadoch. Čiže môžeme o tom priamo hovoriť a toľko. No teraz z mojej strany. Dobre, ďakujem. Nemám žiadne ďalšie žiadosti o slovo. Takže vrátime sa k spravodajcovi, eh, k spravodajkyni pani Lambert. Ďakujem a ďakujem aj kolegom za ich záujem a želanie pokročiť. Ako som povedala, eh, Pozrieme sa podrobnejšie na mm, niektoré pozmenujúce návrhy. 34. Mm, už tu by som mala predstavu, ako toto vyriešiť. Možno, že sa ale nezhodneme, takže musíme sa k tomu vrátiť neskôr. Ospravedlňujem sa za mm, takú krátku diskusiu. Ďakujem. Aj ja sa ospravedlňujem, snažím sa len zvládnuť ten program. Dobre, takže k programu je tu prezentácia EDPS, ale Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ale teda nevidím ho tu ešte. Emilio mi niečo naznačuje. Eh, tu nie je a prezentácia eh, Európskeho strediska pre monitorovanie drog bola neskôr na programe, takže navrhujem, aby sme prešli k správe pána Busutila. Práve ste dostali k tomu materiály. Uvedomujem si, že máme veľmi málo času na takú dôležitú tému. Alternatívou je to, že, že to odložíme do ďalšieho stretnutia, ale to bude znamenať, že to bude v štvrtok popoludní a to tiež nie je ideálne. Takže uvidíme, ako ďaleko sa nám podarí dospieť. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je pre mňa veľkým potešením prezentovať s kolegom správu, ktorú som vypracoval. Ide o zmenu ktorá sa navrhuje v mandáte Frontextu, agentúry, ktorá je zodpovedná za operačnú spoluprácu na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie. Dovolte mi začať tým, že poviem, že bolo viacero e, stretnutí s komisiou, s radou a s Frontexom. Boli tu návštevy Frontextu. Um, niekoľko stretnutí, ktoré sa týkali tieňových spravodajcov a tiež zástupcov um, um, dozorného úradníka, čiže aj ostatnými aktérmi. Mali sme výmenu názorov aj v tomto výbore a to, čo máte pred sebou, táto správa obsahuje 68 pozmeňujúcich návrhov, ktoré by sa dali rozdeliť do desiatich rozličných bodov. Keďže naozaj ste veľmi tvrdá dnes, pani predsednička, len vymenujem 5 z týchto bodov takže budeme niekde na pol ceste, ak dovolíte. Takže opíšem týchto 5 z 10 bodov, ktoré navrhujem v mojej správe. Prvý z nich je ten, že správa sa snaží posilniť ustanovenia o základných ľudských právach. Je to veľmi dôležitý bod pre mňa a tiež pre kolegov z ostatných politických skupín. Druhý bod. Navrhujem aby všetky hliadky na hraniciach boli súčasťou operácií Frontexu, či už ide o spoločné operácie Frontexu alebo eh, jednotkách a misiách rýchleho nasadenia na hraniciach. Eh, takže aby mali skutočnú značku, aby sme ich volali to, podľa toho, čo skutočne robia. A v celom texte teda navrhujem, aby sme ich volali pohraničné hliadky EÚ, pretože to sú presne oni. Mm, toto sa doteraz ešte neurobilo. V tomto e, nariadení navrhujem, aby sa to zmenilo. Po tretie navrhujem, aby Frontex mm, aby e, úlohou Frontexu nebolo iba e, mm, riadiť násilné deportácie, ale tie dobrovoľné. Ďalej, agentúra by mala mať právomoc, aby spracovovala osobné údaje, pretože toto je veľmi dôležité, aby mohla vykonávať určité aspekty svojej práce. Uvedomujem si, že toto je veľmi citlivá téma a z tohto dôvodu navrhujem, aby sa to urobilo, preto aby sa to urobilo pod prísnym, e, podľa prísnych pravidiel a potom navýšenie demokratického dozoru agentúry tým, že Európsky parlament bude mať väčšiu úlohu v monitoringu práce agentúry, vrátanie pracovných dohôd s tretimi krajinami. Čiže toto sú tie najdôležitejšie, e, najdôležitejších 5 z 10 bodov, ktoré navrhujem tejto správe. E, teším sa na spätnú väzbu od kolegov v podobe prípadných pozmeňujúcich návrhov a tiež e, na to, že získame podporu vo všetkých stranách tejto správe. Ďakujem pekne za to, že ste boli takí struční a spolupracujete. Mám tri žiadosti o slovo. Navrhujem, aby sme ich e, prevzali teraz a potom rada a komisia budú mať e, slovo, keďže prišli na poslednú chvíľu, neočakávali, že debata bude už teraz. Najskôr pán Alvaro a potom ďalší rečník. Ďakujem pekne. Najskôr blahoželám e, vám za to, že ste urobili nemožné možným tým, že 120 minút ste dostali do 60 minút a tiež v mene tieňového spravodajcu k Frontextu. E, najskôr chcem povedať, že e, Simonovi ďakujeme za dobrú spoluprácu a za dobré rozhodnutia v niektorých e, bodoch tejto smernice. Cecilia súhlasí v plnej miere, pokiaľ ide o mandát a posilnenie ustanovení o základných právach. Je to zdôraznené aj v tom, že sa to teda zobralo do úvahy, aby som bol stručný, pretože ste už hovorili o tretich krajinách, o parlamentnej kontrole a o osobných dátach. My by sme chceli tiež zdôrazniť to, že spracovávanie by malo byť pre obmedzený e, počet cieľov a s prísnymi pravidlami a potom, čo ešte tieňová spravodajkynia navrhuje, Eh, Frontex by mal byť používať svoje vlastné vybavenie, ak je tu taká možnosť eh, v oblasti nákladov, alebo ak by si to mohol prenajať, koľko by to stálo a či by to teda bolo rozumnejšie. V tých ostatných bodoch sme dosiahli dohodu aspoň z našej strany, súhlasíme s vašou správou a veľa šťastia ešte raz blahoželáme eh, k dosiahnutému výsledku. A nie je jednoduché s vami mať čo dočinenia, pani predsednička, keď si taká tvrdá, ale darí sa vám teda napredovať veľmi dobre. Ďakujem pekne. Nezvyčajná pochvalovala pani Keller. Thank... Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela poďakovať, poďakovať spravodajcovi za dobrú spoluprácu, ako aj za stretnutie tieňových spravodajcov. Ja som si nestihla prejsť celý ten dokument, ale vypočul som, svoju, som si vašu prezentáciu a počula som tam dobré body, ako ide o posilnenie ľudských práv. Samozrejme, musím si pozrieť ešte jednotlivé detaily. Dôležitá je aj demokratická kontrola Európskeho, zo strany Európskeho parlamentu, to je veľmi zásadné. Čo sa týka osobných údajov, naša politická skupina samozrejme bude iného názoru, ale to vás asi neprekvapuje. Takže iste my predložíme ešte pozmeňujúce návrhy a potom tam budú ešte určite body, kde sa rozhodne zhodneme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalší rečník, pán Brons. Ďakujem pekne. Som prekvapený, že sa tu spochybňovalo spracovanie osobných údajov. Akým iným spôsobom bolo možné chrániť európske hranice? Ja im samozrejme prajem veľa úspechov pri ich povinnostiach, ale zároveň si musíme uvedomiť, že sú tu určité snahy, ktoré sú také zvláštne. To bolo veľmi stručné, ďakujem pekne. Myslím, že medzičasom rada a komisia to už asi rozdýchali. Najprv dostane slovo zastupca komisie, nech sa páči. Thank you, Chair. Yeah. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. E, na nešť- našťastie sme nemuseli prichádzať zďaleka, takže mohli sme reagovať rýchlo, ale musím povedať, že môžem byť naozaj veľmi stručný. Uh, Dostali sme túto správu pred pol hodinou, nemali sme teda čas. Príležitosť sa na to podrobne pozrieť a na nešťastie aj tú prezentáciu spravodajcu som zmeškal, takže naše stanovisko je len takéto doteraz. V poriadku, naozaj tento program napreduje rýchlo. Chápem to tak, že rada teda neprišla. Je tu niekto z rady? Nie, naznačujú mi, že nie. ale teda, alebo je tu niekto, ale nemôže v tejto veci vystúpiť. Takže vrátime sa k pánovi spravodajcovi, pán Busutil. Ďakujem, pani predsednička. Pochopiteľné, že potom, ako sa správa práve teraz rozdala, tak komentáre nie sú možné. Len budem krátko reagovať na eh, bod pána Alvaru k eh, návrhu komisie aby agentúra mala právomoc e, e, mať svoje vlastné vybavenie. To je téma, ktorú som nespomínal, pretože to navrhujem ako nový návrh, ale určite to podporujem v e, správe, takže chcel som to len potvrdiť. A na záver chcem povedať, že sa naozaj teším na spätnú väzbu všetkých kolegov a teda ďalších dvoch inštitúcií a dúfam, že dospejeme ďaleko v dohode k tejto agende. Ďakujem pekne. Termín pre pozmenujúce návrhy je 14. decembra na poludne a pozmenujúce návrhy sa prediskutujú na výbore LIBE 25. a 26. januára. Ďakujem pekne. Ďalší bod Mm, teda je to výročná správa Európskeho monitorovacieho e, centra pre drogy a drogové závislosti 2010. Zdá sa mi to teda celkom skoro pre výročnú správu, ale poprosím pána Götza, riaditeľa EMC DDA, e, aby vystúpil. Yes, thank you very much for being here. Uh... Ďakujem pekne, ste prišli dnes medzi nás. Máme tu ešte tlmočníkov do 4 na 6. A hneď vám dávam slovo, nech sa páči. So, herzlichen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Äh, Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Som veľmi rád, že tak, ako každý rok, pre mňa už šiestýkrát vám môžem predniesť najdôležitejšie výsledky z našej výročnej správy tentokrát za rok 2010 a budem hovoriť o problematike drog v Európe. Myslím si, že tento rok, ak by sme chceli, bolo možné to zhrnúť, že spotreba drog je pomerne konštantná. Ale to bolo príliš veľké zjednodušenie. Týmto pádom by sme prehliadli to, že problematika drog je komplexnejšia, viacvrstevnejšia a dnes tu ide o dynamickejší E, trh s drogmi, s drogami ako minulosti. Toto musíme zohľadniť pri našich dlhodobých európskych a národných stratégiách. Sa napríklad týka aj stratégie EÚ na obdobie 2013-2020. A teraz dovolte, aby som prešiel k samotným detailom. Začneme heroínom a inými opiátmi. Spotreba heroínu s sociálnymi a zdravotnými vplyvmi je vlastne najzložitejšou oblasťou Najväčšia časť tých úmrtí v súvislosti s drogami súvisí práve s konzumáciou heroínu. V súčasnosti vychádzame z toho, že tu máme 1,35 milióna pravidelných, respektíve problematických eh, konzumentov heroínu a opiátov. Toto číslo stalo konštantné v posledných rokoch a napriek tomu, že od roku 2007 produkcia opia v Afganistane stúpla výrazným spôsobom. Je tu ale určitý pozitívny vývoj, podiel tých, ktorí eh, užívajú heroín vnútrožilovo, počet týchto ľudí klesá. Toto viedlo k tomu, že prenos infekčných ochorení ako HIV medzi drogovodajúcimi osobami klesá. Samozrejme sme veľmi ďaleko ešte vzdialení od toho, aby sme mohli povedať, že situácia je pozitívna. Stačí, keď sa pozrieme mimo hranice Európy. Takým alarmujúcim príkladom je to, ako, ako, ako narastla spotreba opiátov a ako sa šíri nákaz HIV na Ukrajine a v Ruskej federácii. Myslím si, že situácia v týchto dvoch štátoch je taká, že musíme sledovať situáciu a musíme poskytnúť našu pomoc čo sa týka ďalších látok, ako napríklad kokain, amfetamín a extazí, zohrávajú dôležitú úlohu kokain. Od 90. rokov spotreba kokainu výrazne stúpla a dnes kokain po kanabise je druhou najčastejšie konzumovanou ilegálnou drogou. V úplnom roku sme mali asi 4 milióny konzumentov v Európe. Vysoká konzumácia je iba v nízkom počte krajín, ale kokain sa rozšíril e, všade od dobre integrovaných skupín sa rozšíril aj na marginalizovaných konzumentov. Toto viedlo k tomu, že tu vznikajú problémy zdravotné, ako aj úmrtia a to opätovne vedie k zvýšeným nákladom pre našu spoločnosť. Kokain je čoraz populárnejší nielen v Európe. Západná Afrika je úloha v rámci kokainu už nie je taká výrazná ako v posledných rokoch. Obchodovanie s drogami vedie ale k destabilizácii tohoto regiónu. Paralelne k tomu existujú určité signály, že ako reakcie na činnosť orgánov činy v trestnom konaní pre všetky na juhu Európy vznikajú nové obchodné cesty Kokain je ale iba jednou z stimulačných látok, ktoré sa využívajú v Európe. V niektorých regiónoch Európy sa užívajú rovnako intenzívne amfetabíny. V kluboch, na diskotékach, extazy zohráva dôležitú úlohu a podľa našich odhadov v poslednom roku asi 2,5 milióna ľudí minulý rok konzumovalo extazy. Sú tu látky ako BCP, mefedrom, MDMA alebo ďalšie. Tieto látky zmenili trh z extazy. Napriek opatreniam, ktoré sú do určitej miery účinné, trh dokázal reagovať na zmenú situáciu. Keď sa ľudia chcú zabávať, častokrát užívajú rozličné psychoaktivačné látky. Nechcem teraz tu hovoriť o dopadoch na zdravotnícky systém. Je, je jasné, že keď sa tieto látky kon, kon, kombinujú s alkoholom, vznikajú problémy. Chcel by som vám povedať jednu vec. Je to ďalšie riziko, jazda automobilom pod vplyvom drog a alkoholu, ale je tu mnoho mladých ľudí, ktorí už pochopili, že toto je veľký problém. Ale musím povedať, že, že čo sa týka jazdenia pod vplyvom drog, to sa neberie dostatočne vážne. Kanabis. V minulom roku asi 23 miliónov Európanov konzumovalo kanabis. Asi 75 miliónov ľudí má skúsenosti s kanabisom. Sú tu ale 4 milióny Európanov, ktoré užívajú kanabis denne alebo takmer denne. Tie škody, ktoré spôsobuje konzumácia kanabisu, je veľmi ťažké zadefinovať. Mnohí mladí ľudia skončia s konzumáciou predtým, ako sa vyskytnú nejaké závažné problémy a väčšina ochorení, ktoré súvisia s kanabisom, sú ochorenie dýchacích ciest alebo také psychotické problémy, ktoré nesúvisia priamo s konzumáciou kanabisu alebo objavia sa až neskôr. Zároveň vidíme, ako v Európe rastie dopyt po liečení závislosti od kanabisu, a je tu určité prepojenie medzi konzumáciou kanabisu a psychotickými ochoreniami. To je potom ďalší problém, to je vnútorná produkcia kanabisu. V západnej Európe výrazne stúpla v posledných rokoch. Tu ide o pestovanie niekoľko tisíc rastlín kanabisu vo veľkých zariadeniach. Častokrát to v mestách a obciach je to prepojené s organizovaným zločinom. Produkcia kanabisu blízko cieľových trhov, to samozrejme obmedzuje možnosti bojovať proti takémuto obchodu náraz vnútornej produkcie. Kanabisu je iba jeden z príkladov, ako sa mení trh s drogami. Kokain, to som už spomínal, ako sa tam mení. Ďalšia dôležitá téma je využívanie sekundárnych extrakčných laboratórií. Tu sa využívajú veľmi, veľmi komplikované zariadenia, kde sa, kde sa kokain extrahuje z látok, ako napríklad z včelieho vosku, kde predtým za účelom transportu táto látka bola zakomponovaná. Minulý rok sa zahájil systém časnej výstroj pre drogy a takto sa ohlásilo 24 nových látok. Vidíme, že ako je dynamický tento trh s drogami a budúci rok určite budem spomínať vyššie čísla, lebo tento rok už máme 33 látok. Por- porovnaní s minulým rokom to bolo iba 23. Sú to drogy ako napríklad katinóny, tie majú podobnú štruktúru ako amfetamíny Väčšinou sa používa ako alternatíva k, k alebo kokainu. Boli tu už aj umrtia, zhabanie týchto látok a poradný orgán vykonal posúdenie rizika pri mefedróne a navrhol zákaz tejto látky v celej Európe a rozhodnutie rady sa očakáva v najbližších týždňoch. V uplynulom roku sme hovorili o o zmesiach rastlín, ktoré sa pre, predávali ako pod označením Spice, obsahovali určité kanabinoidy. To je niečo podobné ako THC, ktoré obsahuje kanabis. A v roku 2009 prostredníctvom systému včasnej výstrahy sme dostali informácie o nových kanabínoch a vidíme, že je tu určitý trend k vytváraniu nových látok Úspešné kontrolné opatrenia viedli k tomu, že je veľmi zložité objednávať cez internet takéto zmesy. Problém pri týchto nových látkach, ktoré sú častokrát legálnou alternatívou k, dro- k drogám, spočíva v tom, že veľmi málo vieme o ich bezprostredných rizikách a dlhodobom pôsobení na ľudský organizmus. Je veľmi zložité prísť aj s nejakou konkrétnou výpovedou o konzumentoch lebo tie látky aj, aj trhové označenie sa menia veľmi rýchlo, preto tu máme systematický monitoring pre online predajcov, máme tu určitý monitoring, doteraz poznáme asi 170 takýchto uh, predajcov, ktorí predávajú našim občanom aj halucinogénne huby. Tu vidíme, že je tu veľký trh, ktorý rýchlo rastie, nesmieme ho podceňovať. Hlavná otázka pre európsku drogovú politiku je, ako rýchlo môžeme kontrolovať tieto látky. Patenty tu nie sú, ale vieme, že niektoré legislatívne opatrenia sú účinnejšie ako iné, musíme sa zájomne od seba učiť a musíme zvoliť preto prístup na európskej úrovni, dámy a páni. Otázka, ktorá mi bola najčastejšie položená v posledných dvoch rokoch zo strany žurnalistov, sa týkala toho, ako hospodárska kríza ovplyvní problematiku drog. Teraz môžem povedať, že z teoretického hľadiska áno, ak niekto má menej peňazí, je možné, že bude aj menej konzumovať drog. Ale zároveň môže to byť aj presne naopak, že niekto, kto má menej peňazí, stratí prácu, možno práve začne konzumovať drogy alebo začne s nimi obchodovať. Situácia pri drogovo závislých čase hospodárskych problémov sa ešte zhoršuje. V dobe, kedy sa krátia sociálne dávky, rastie aj riziko, že ľudia sa zapoja do kriminálnych aktivít alebo budú využívať určité riskantné metódy konzumácie, ako napríklad nutrožilovo. Prevencia, minimalizácia škôd, krátenie v tejto oblasti to mohlo viesť k tomu, že sa viac zaťažia naše zdravotnícke systémy, budú tu spoločenské škody. Samozrejme, bolo by jednoduché povedať, že v tejto oblasti nemôžeme krátiť rozpočty, ale vieme, že niektoré štáty nemajú inú možnosť, musia krátiť rozpočty. Preto by som chcel povedať, že ak sa v tejto oblasti krátia výdavky, ak je to skutočne nevyhnutné, tak potom sme mali myslieť na to, že v minulosti boli určité opatrenia, ktoré neboli efektívne, ale boli tam aj také, ktoré výrazne prispeli k tomu, že sa zdravotná a spoločenská situácia e, konzumentov drog zlepšila. Na záver by som chcel povedať, chcel by som apelovať na všetkých politikov, ak sú nevyhnutné krátenia, dôležité je vždy sa zamerať na účinnosť nákladov, je nutné takto postupovať. Vysvetlím to na jednom príklade. V Európe v súčasnosti každý rok sa dá e, liečiť asi milión ľudí od drogovej závislosti. Sú tu rozličné terapeutické metódy v posledných 15 rokoch. Dopyt po liečení stúpal a čoraz viac európskych väzníc ponúka takúto možnosť. Je preukázané, že liečenie znamená nižší počet prípadov HIV a úmrtí, takto sa znižuje aj počet problematických užívateľov. Tisíce ľudí sa mohlo opätovne vrátiť do života a mohli vyriešiť aj škody, ktoré sa týkali ich priateľov, ich rodiny. Ďalšie opatrenia, ako napríklad e, mediálne kampane alebo uväznenie konzumentov drog, to prináša podstatne menší účinok. Na záver by som chcel ešte poukázať na to, že úloha Európskeho monitorovacieho centra spočíva v tom, aby sme sledovali situáciu v Európe, aby sme informovali o prijatých opatreniach. Keď samozrejme toto je veľmi emocionálna téma, nie je to veľmi jednoduché, cítime tu záväzok, aby sme nezaujato pristupovali k týmto otázkom, otázkam a posudzovali ich vedecky. Lebo politická diskusia sa musí opierať o vedecké fakty a to môže viesť tomu, že tie opatrenia budú ešte lepšie. Dúfam, som nehovoril príliš dlho. Um, Ďakujem pekne. Myslím, že to bola veľmi zaujímavá prezentácia. Je fascinujúce, že diskusia v európskych inštitúciách, vrátane tohto parlamentu v snahe um, zefektívniť politiku v podstate musíme, sme k tomu prinútení kvôli hospodárskej kríze toto riešiť. Máme tri žiadosti o slovo. Prosím, dodržte uh, jednu minútu. Potom budem mať ešte aj čas na odpoveď, kým prejdeme k ďalšej téme. Pán Jakolino a potom pán Bronz. Sí, grazie, Ďakujem, pani predsedajúca. Veľmi pozorne som si vypočul prezentáciu, ktorá bola veľmi presná od pána riaditeľa Goetza. Ja sám som bol osobne v Lisabone a videl som, čo sa všetko robí v zmysle platnej legislatívy v jednotlivých členských štátoch. Aby som bol konkrétnejší, politiky boja proti drogám možno nie sú najlepšie štrukturované, naj, hoci existuje vysoká kompetencia a odbornosť ľudí, ktorí sa venujú tejto problematike. Existuje viacero štruktúr, je tam DJ Simco, ochrana spotrebiteľov a ďalšie orgány a úrovne, ktoré zohrávajú konkrétne úlohy v tomto procese. Pokiaľ ide o prevenciu, a rehabilitáciu. Tam máme takú dvojakú diagnózu, ak to môžem takto povedať. Niekedy možno nie je e, dobrá informovanosť, e, existujú online lekárne, a potom je tam ponuka psychotropných e, látok a ako máme zareagovať. Mali by sme zareagovať všetci, aby sme mali definitívnu odpoveď na túto otázku. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Skutočne vás prosím, obmedte sa na jednu minutu. Ak sa zameriame na dodávky a na strane policiu, tak to musí byť extenzívne, pretože inak pôjde cena hore, tak e, ešte viacej aut a mm, teda domov bude vylúpených. teda maloobchodný obchod, ktorý je zameraný na malý počet užívateľov, ale tí díleri, ktorí um, operujú v kulturálne citlivých uh, oblastiach. Prečo ich ignorujeme? Pretože toto sú oblasti, kde policia nechodí a útoky uh, z policie, alebo teda zásahy policie spôsobujú um, veľké protesty. Ďakujem. Mám tri ďalšie žiadosti o slovo tým končím. E, uzatváram zoznam, takže slovo má pani e, Keller. E, neviem, prečo ste nespomenuli alkohol vo, vašom, vo vašej ústnej správe, ale ani vo svojej písomnej správe, ale možno to nie je vo vašej zodpovednosti. Jednoducho si kladiem túto otázku. Ďakujem, že ste boli taká sručná, pán Mulder a potom pán Algelili. Moja otázka je, či je nejaká jasná predstava o dekriminalizácii um, užívania drog. Ako napríklad, ako je to napríklad e, užívanie alkoholu, ktoré nie je trestným uh, činom, ale je to taká prevažujúca mienka. Ďakujem ďalší rečník pani Anželili. Ďakujem, pani predsedajúca. Mala som príležitosť e, sa tomu už venovať, aj sa s vami rozprávať, ale rada by som položila otázku, e, či sa tu hovorí o smart drogách mm, v tejto správe a či Lisabonské observatórium sa venuje tejto, tomuto fenoménu, ktorý e, začína byť čím ďalej tým významnejšie, čo si o ňom myslíte. Ďakujem. Pán Tavares je naozaj posledný a potom budete mať niekoľko minút na odpoveď. Ďakujem. Mám dve otázky. Otázka ehm, o smart shopoch. V niektorých európskych mestách e, tá, tento fenomén existuje. Ak by ste nám mohli porozprávať niečo o tom, aký je prístup v jednotlivých členských štátoch k tomuto fenoménu. A druhá otázka sú nejaké informácie ohľadom e, objemu e, obchodovania s kanabisom. Dobre, ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Götz. Uh, ďakujem pekne. E, pôjdem odzadu. Objem tejto, tohto obchodovania s kanabisom nie je presne vyčísliteľný. Obrad je ťažko vyčísliteľný. Napríklad vieme, že 74 miliónov ľudí už skúsilo kanabis, e, máme aj podobnejšie informácie o mladých ľudí, čiže máme nejaké informácie o, na strane používania, ale nevieme, aké sú doz, dozy, teda dávky. Uh, Tie informácie sú veľmi rôzne a na strane ponuky máme asi tisíc tón e, kanabisu, ktorý zhabeme každý rok, ale ako som povedával, čoraz viac sa rozmáha domáca produkcia a v 90 prípadoch z týchto tisíc tón, teda 3 tony denne, tieto sú zhabané e, hlavne z teda tento kanabis pochádza zo Severnej Afriky, čiže 10% je produkcia doma. Nie je to len my, ale je to aj Európa a ostatné agentúry, ktoré si to myslia, čiže je to oveľa viac, ako máme predstavu, ale presné číslo nemáme. Smart shops, um, smart drogy, toto je oblasť, ktorá je taká zahmlená, jednoducho zakázané alebo nie ešte zakázané drogy. Môžeme sa pozrieť na potravinové doplnky, e, deskriptívnu e, medicínu a podobne. Čiže toto všetko je veľmi nejasné a ako som spomenul predtým, každý rok, e, tento rok sme už mali 33 nových psychoaktívnych látok, čiže máme národnú sieť fokálnych bodov, potom Europol má sieť národných jednotiek sa to myslím volá. Toto je teda oblasť, kde prístup je veľmi odlišný. E, je tu e, látka e, metodron, ktorú v nasledujúcich týždňoch rada pravdepodobne zakáže. Už sa to kontroluje v 17 krajinách, medzi tým v celom tom procese vedecký výbor vypracoval teda potrebné kroky, aj národné, teda krajiny prijali potrebné kroky, Čiže prostredníctvom farmaceutické zákona e, toto riešime a pokiaľ o smart shops, neviem, či e, viete, že pred dvomi či tromi týždňami bol veľký zásah v Poľsku. Za jeden víkend alebo za jednu noc zatvorili 1100 smart shopov, kde si môžete kúpiť tieto e, smart drogy. a snažia sa teda prísť s nejakým generickým zákonom v Poľsku založenom na ochrane spotrebiteľov, čiže odlišný prístup e, založený na vymáhaní práva. Mm, nevieme, či tento generický zákon bude fungovať, teda uvidíme, ako úspešné, úspešné to bude. V niektorých krajinách tieto smart shopy sú ešte často otvorené. Portugalsko otvorilo 7 nových eh, v poslednej dobe. A v týchto shopoch teda mm, si veľmi ľahko niečo kúpite, poradia vám takmer vo všetkom. Kúpite si látky, ktoré nie sú zakázané, alebo ešte nie sú zakázané. Čiže prístup k, s tým smart drogám je sledovať čo, čo najúskejš, najúžšie analyzovať e, a rozširovať najlepšie postupy, uplatňovať to, čo funguje, analyzovať aj ten právny prístup, ale je to veľmi tak na začiatku. Príliš sme, e, je to ešte príliš skoro, aby sme mali spoločný právny prístup. Pokiaľ ide o dekriminalizáciu, mm, nemáme k tomu ešte stanovisko, pretože to nie je naša úloha mať stanovisko. Uh, Analizujeme situáciu, porovnávame situácie v členských krajinách, ale veľmi často to začína liberalizáciou alebo niečím podobným. Podľa mňa nie je krajina v Európe alebo žiadna vláda v Európe, ktorá by mala predstavu, ak, že by chcela zlegálniť zakázané drogy. Čiže tie prístupy v krajinách sú síce veľmi odlišné, napríklad malé objemy pre osobnú spotrebu, ktoré osoba môže mať bez toho, že by bola postihovaná, alebo sú tu rozdiely v orientácii ľudí, pokiaľ ide o e, liečbu, teda aby neužívali e, drogy, aby teda používali nejaké náhradné látky, ale tam e, sú situácie veľmi rôzne. Čo môžem povedať je, že v krajinách EÚ a teda v Európe nikto nie je uväznený, pretože by e, užíval drogy. Iná situácia je, ak, ak je to díler. A potom, pokiaľ ide o alkohol, náš mandát sa týka nelegálnych drog e, s tou malou možnosťou, kde e, sa pozeráme na nelegálne látky vrátane alkoholu, keď ide polidrogové už, po, užívanie. A tým by, ešte by som chcela zdôrazniť, že v prípade týchto drog alkohol je v centre tejto situácie, nie nelegálne drogy a ostatné otázky boli skôr vyhlásenia, nie otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Götz, za to, že ste prišli. ešte raz sa ospravedlňujem za to, že sme uh, na vás takto tlačili časovo. Ak sú nejaké otázky ešte, tak navrhujem, aby ste ich predložili sekretariátu a potom budú zodpovedané písomne. Vítame ďalšieho rečníka pána Hustingsa z Európskej agentúry pre ochranu osobných dát, ktorý nám predstaví jeho výročnú správu. Ďakujem pekne. Mrs. Infeld, uh, thank you very much for being also flexible in arranging, arranging the schedule. My ďakujem a tiež ďakujem za to, že ste prispôsobili program schôdze. Ja viem, že nemáme veľa času, tak budem sa snažiť byť stručný. Môj kolega predstavil už správu za rok 2010, ale my tu máme ešte za rok 2009, ale dávame ju do súčasného kontextu ochrany osobných údajov. Dnes do poludnia sme, sme sa dozvedeli tú prvú reakciu Európskej komisie. Určite sa k tomu vyjadri aj tento výbor. Pri tejto príležitosti sme predstavili aj našu výročnú správu Rád by som spomenul tie najdôležitejšie body, ktoré sa týkajú oznámenia komisia aj výročnej správy. Pokiaľ ide o oznámenie komisie, tento rámec je veľmi aktuálnou otázkou, mal by priniesť účinnejšiu ochranu, predovšetkým pokiaľ ide o informačnú spoločnosť v Európe po roku 2015. Toto oznámenie v ňom chce byť Európska komisia, chce byť veľmi ambiciozná aj s perspektívou do budúceho e, roka. Zároveň ešte nejdeme za rok 2015, ale je potrebné aplikovať existujúcu legislatívu a v tomto zmysle Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov realizuje túto úlohu dozoru a ochrany, aby jednotlivé inštitúcie dokázali, ako sa vysporiadávajú s existujúcou legislatívou. Zaznamenali sme pozitívny pokrok. Pokiaľ ide o hlavné tendencie, Giovanni Butarelli uh, ich spomenie, niektoré tieto prvky, ale v rámci toho dozoru a dohľadu prechádzame od poradenstvo k dozoru dohľadu a k samotným aktivitám budúci rok. Vydáme k tomuto oznámenie. Pokiaľ ide o konzultácie, vypracovali sa stanoviská k rôznym témam. Celé spektrum tém s veľmi správnou, adekvátnou spoluprácou z jednotlivých inštitúcií. Pán Butarli to upresní pre budúci rok. A ak dovolíte, ja by som spomenul ten kontext. Ochrana údajov, ako všetci veľmi dobre viete, je téma, ktorá sa doteraz v Európe dostatočne sa jej nevenovala pozornosť, len prednedávnom sa začala venovať väčšiu pozornosť, väčšia pozornosť rovnako ako na druhom, na druhom brehu oceánu, ale je to veľmi citlivá, významná téma, pretože musíme investovať do ochrany údajov, ktorá bude účinná v spoločnosti, ktorá čím ďalej tým viacej závisí od informačných technológií. Musíme byť ambiciozní a účinní zároveň aby sme tú účinnosť, efektívnosť zabezpečili. Pokiaľ ide o oznámenie komisie, tak súhlasíme s tými hlavnými veľkými črtami, ale aké sú výzvy pre budúce obdobie, ako, ak, s akým návrhom môžeme prísť, aby to zasiahalo celý ten rámec a čo je potrebné, aby sme boli účinní. Rada aj parlament budú musieť zohrávať kľúčovú úlohu a ja som presvedčený, že vy túto úlohu správne splníte a že to adekvátne pripravíte, ale teraz sa musíme sústrediť na oznámenie, ktoré bude slúžiť na budúcu diskusiu. Budem opakovať niečo, čo som už doteraz povedal, keďže parlament je základný partner a nesmieme robiť chyby. E, výzvy, ktorým čelíme, sú obrovské a naše návrhy sa musia sústrediť na tieto veľké ciele. Nejde len o to, aby sme sa pozerali dozadu, ale skôr ako postupovať vpred, ako sa vyvíjať a ako dosiahnuť účinné opatrenia. To sa prejavuje vo viacerých oblastiach, napríklad ako dosiahnuť adekvátnu harmonizáciu vo vnútornom trhu a ako sa môžu harmonizovať už existujúce rámce, ako môže mať európsku legislatívu, ktorá bude priamejšie aplikovateľná. To by bol jedna z odpovedí. Treba zdôrazniť technologickú neutralitu, zdôrazniť princípy ako ochrana súkromného života, transparentnosť. A tento široký rámec musí pokryť aj policajnú a súdnu spoluprácu. E, komisia vo svojom oznámení je veľmi opatrná a my si myslíme, že parlament aj rada musia zadefinovať radu, par, pardon, rámec v rámci kompetencií aj Európskeho dozorného úradníka, aby sme túto našu úlohu mohli splňať v globalizovanom svete, potrebujeme predovšetkým aplikáciu na národnej úrovni, na úrovni spoločenstva a teda aj komisia, aj iné inštitúcie musia plniť existujúcu legislatívu. Tam sa zaznamenal pokrok a samozrejme je potrebná aj spolupráca s viacerými sektormi. Ja teraz dám slovo Giovannimu. Ďakujem. V tejto výročnej správe sa robí rezumé všetkých základných údajov o tom, ako sme v roku 2009 vykonávali svoju úlohu my ako predstavitelia dozorného úradníka pri dohľade, dozore a ochrane osobných údajov v európskych inštitúciách a ako sme sa koordinovali s kolegmi z členských štátov, aby táto dimenzia ochrany údajov bola začlenená na všetky úrovne. Pokiaľ ide o výsledky výročnej správy 2009, sústredujeme sa v dozore na tri oblasti predbežná revízia a dohľad, dozor a plnenie. Pokiaľ ide o tie predbežné revízie, ide tam o viaceré aktivity, aby sme zanalizovali, či operácie spracovania údajov, ktoré má na starosti európska administratíva, či je v nich nejaké potenciálne riziko zneužitia týchto údajov V roku 2009 bolo viacero predbežných žiadností než v predchádzajúcom roku, pokiaľ ide o nástroji pre kontroly a sledovanie telefonických telefonátov. Jednotlivé inštitúcie dosiahli pozitívny pokrok, prispôsobili sa týmto podmienkám ochrany údajov, pokiaľ ide o úroveň ochrany vo väčšine agentúr je dosť nízka táto ochrana a preto sme urobili 4 inšpekcie in situ vo viacerých agentúrach a organizmoch, ako sa spomína v tejto výročnej správe. 111 e, žalob, žalob ktoré sme dostali, dve tretiny z nich sme kvalifikovali ako nepriateľné, pretože spadali do národnej kompetencie. Ten zvyšok, e, ktoré boli opodstatnené, tak sa venovali napríklad e, porušovaniu dôverných informácií alebo nelegálnemu využívaniu údajov zo strany kontrolóra a podobne. Boli sme toho záveru, že nebola splnená legislatíva v ochrane údajov v mnohých prípadoch. Určite ste informovaní o rekordnom počte legislatívnych návrhov, ktoré sme vydali pri realizácii našej konzultačnej aktivity, napríklad pri revízii smernici pre súkromný život, štokholmský program. V našej správe sa nájde podrobná informácia aj o tom, ako spolupracujeme s pracovnou eh, skupinou článku 29, tiež také prípady kde ako spravodajcovia sa dostávame k takým informáciám a k takým bodom, ktoré sú podľa nás rozhodujúce a dôležité. Prioritné body pre budúcnosť, revízia právneho rámca, digitálna agenda. Sústredujeme sa na tento návrh komisie a zdôrazňujeme tiež budúcu úlohu predbežnej kontroly politika kontroly a dohľadu a na záver naďalej budeme vypracovávať stanoviská a komentáre k legislatívnym návrhom vo všetkých relevantných oblastiach, napríklad prostredníctvom tematických usmernení. Have... Takže budeme mať ďalšie otázky. Mám tu ale jednu žiadosť o slovo, a jednu krátku otázku z mojej strany. Hlasí sa ešte niekto o slovo? Nie, takže končím ten zoznam rečníkov. Slovo má pani Keller, ak to správne chápem. Sú tu určité odporúčania, odporúčate opatrenia, ktoré sa majú implementovať a potom európske orgány alebo agentúry tieto odporúčania implementujú. Aká je úroveň implementácie? E teda akým spôsobom sa tieto opatrenia implementujú. Polož, povolím ešte ďalšiu otázku, keďže ste boli veľmi stručná. Áno, zmienka na spoluprácu v článku 29, pracovná skupina. Spomínam si, že tu bola otázka podpory, myslím, že to bol sekretariat alebo zdroje pre článok 29. Vyriešilo sa to, tento, táto podpora? Myslím si, že to prišlo prostredníctvom komisie, ale možno, že sa milím. Bolo to nejak oddelené vzhľadom na teda túto dôležitosť. By bolo užitočné toto zodpovedať. Toto bola prvá polovica mojej otázky a druhá polovica sa týkala zdrojov pre EDPS samotné a to z pohľadu vašich nových zodpovedností máte pocit, že ste uh, primerane vybavení, ak by ste tam mohli zodpovedať tieto otázky. Sú nejaké ďalšie otázky? Ak sú, tak ich pošlite písomne tak, ako to bolo v predošlom prípade. Áno, samozrejme, sme pripravení v, ďalej diskutovať po oznamení a teda ďalej potom e, so spravodajcami, keď teda tento spravodajca bude zvolený. Prvá otázka sa týka nástroja e, v kontrolách, v predbežných kontrolách, spomenul som ich asi 111, ale celkovo ich bolo 600, kde máme predbežné hodnotenie a ak tieto odporúčania sú v súlade, tak potom e, tu nie je pravdepodobnosť pre porušovanie. To systematicky uplatňujeme a sledujeme. Správa kontrolóra e, zvyčajne vidie každé tri mesiace a potom implementácia týchto odporúčaní následuje a my ich potom, to potom odfajkneme v prípade, že je to v, poriadke, v poriadku. Ale teda celkovo to funguje dobre. V niektorých prípadoch rozhodneme, že sa urobí inšpekcia, Mm, väčšinou e, je to spojené s e, nadväznou kontrolou týchto odporúčení, čiže náš tlak je naozaj silný. Člán, e, otázka 29 je tu status quo a je tu budúcnosť. Ide o status quo, na čo sa pýtate. Osobné dohody nie sú dokonalé medzi predsedom skupiny 29 a komisiou, aby sa zabezpečila teda spolupráca. Sú tu dobré úmysly, ale je tu naozaj potreba toto posilniť a preto podpora parlamentu v rozpočte bola taká užitočná. Pokiaľ ide o budúcnosť, tak oznámenie komisie je jasné. Posilniť fungovanie pracovnej skupiny, posilniť úlohu, investovať do nadväzných opatrení na odporúčania a tieto odporúčania by mali byť záväzné. Musíme analyzovať, čo to naozaj znamená, ale podľa mňa je to veľmi pozitívny signál. Vaša pokračujúca podpora pre predsedu 29 bude veľmi užitočná. Pokiaľ ide o zdroje pre EDPS, ako viete, dnes je posledný deň e, pre rokovanie o rozpočte v roku 2011. Ak všetko dobre pôjde, ale my nevieme, čo sa stane, tak e, minimálne podmienky pre pokračovanie k našej kľúčovej práce na budúci rok budú poskytnuté. Čiže je tu naozaj veľmi mierny náraz vďaka vašej podpore a chceme dva posty, aby sme vyriešili všetky tieto nové požiadavky. Ak tie správy v rade nebudú také pozitívne, tak budeme mať problém, to je jasné každému, kto je toho súčasťou a s tým sú spojené ešte ďalšie problémy všetky tie zariadenia alebo všetky tie prostriedky predstavujú 45 až 50, na budúci rok o dva viacej a budeme investovať do inšpekcií a technických kapacít. Ďakujem pekne. Mám tu signál, Mám tu signál od tlmočníkov, že skutočne budú musieť odísť a oni si určite vypočuli vaše záverečné slova, oni určite všetko potom e, prednesú na rozpočte, tak aby ste boli spokojní. Ďakujem všetkým pekne za spoluprácu a končím našu schôdzu. Thank you.